Colleghi, cominciamo la seduta. Allora, signora commissaria. Eh, Takže, kolegyne, kolegovia, pani komisárka, vážení poslanci, dovolte mi, prosím, privítať vás na pôde Európskeho parlamentu na tomto medziparlamentnom stretnutí, ktoré má obrovský význam z viacerých dôvodov. Poprvé preto, pretože 28 poslancov zo 16 národných parlamentov z jednotlivých členských krajín je tu prítomných a tiež z jedného štátu šengenského priestoru. No a to zdôrazňuje význam dnešného stretnutia. No a ďalej si myslím, že je tiež dôležité a nevyhnutné e, zdôrazniť význam tohto e, stretnutia spolu s poslancami národných parlamentov aj prítomnosť komisárky ukazuje, aký význam pripisuje Európsky parlament bol proti trestnej činnosti. A to je vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, pretože poprvýkrát Európsky parlament má osobitný výbor pre boj proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí. No a preto vám, ďakuje za vašu, vám ďakujem za vašu angažovanosť aj zúčastniť sa dnešnej výmeny názorov, pretože to je podstata diskusie medzi poslancami národných parlamentov a Európskeho parlamentu. No a spoločne e, sa môžeme porozprávať a z vlastných skúseností sa môžeme vzájomne naučiť niečo. Ja som chcel ešte povedať, že zajtra do obeda nadväznosti na, alebo pondelok do obeda nadväznosti na diskusiu o viac 700 pozmeňujúcich návrhov, ktoré rôzne skupiny predložili k našej správe, tak návrh predložnej správy o boji proti organizovanému zločinu, korupcii, bol, bola schválená. Pán Jakolina nám ju ešte predstaví. Je to skutočne jedinečná príležitosť, pretože tento balíček pozmejúcich návrhov ukazuje cestu, ukazuje správnu cestu v boji proti organizovanému zločinu. Ja chcem naznačiť, ako budeme dnes postupovať. pani komisárka sa vyjadrí približne na 20 minút. Potom bude o pol hodinka na otázky a odpovede. Musí 16. odísť a to nám povie niečo pán Jakolíno. už 5 hm, minút dostane slovo spravodajca a potom bude možnosť klásť mu otázky približne 40 minút do 16.50. Začne panel korupcia. Správodajca sa tiež k tomu stručne vyjadrí. Potom bude nasledovať výmena názorov. A potom bude nasledovať panel pranie špinavých peňazí, kde nás tiež uvedie spravodajca. A potom začne obnoven opäť hodina otázok a diskusia. Nože ja by som vás potom rada pozvala na recepciu. No a teraz vám chcem objasniť, ako budem udelovať slovo v rámci výmeny názorov. Štrukturovali sme to tak, aby sa k slovu dostali všetci kolegovia, aby sa mohli vyjadriť, ale pravdepodobne nie všetci sa budú môcť vyjadriť ku všetkým témam, pretože je nás naozaj veľa a témy je tiež bohaté. No a aby to všetko dobre bežalo a fungovalo, chcela by som vás požiadať dodržať dve podmienky. Po prvé, obmedziť svoje príspevky na dve minúty a po druhé, aby ste otázky kládli témam a aj s ohľadom na otázky, ktoré už boli položené. Aby sa na to neopakovali otázky. No a potom to prejde celé trochu plynulejšie. Môžete sa prihlásiť. Každá farba zodpovedá otázkam a odpovediam. Bielý listok je pre všeobecnú rozpravu žltá kartička k téme oran- organizovaný zločin, oranžová korupcia a zelená kartička je otázka o praní špinavých peňazí. No a ja by som vás chcela požiadať, aby ste ich takto aj používali. No a tie kartičky asistenti potom zozbierajú. No otázky budú striedavo klásť poslanci národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Pomer pomere 2 ku 1. No a keď budú otázky položené, keby sme zistili, že treba tento postup zmeniť, tak to tak aj urobíme. Dúfame, že výmena názorov prebehne úspešne. Dúfam, že máte, že ste všetko pochopili. No, Cecília, milí kolegovia a kolegyne, mnohí kolegovia výboru Krím sú práve na dôležitom hlasovaní na výbore LIBE. Aj ja som tam mala byť, pretože som tieňovou spravodajkyňou, ale dnešné zasadnutie je veľmi dôležité Aj tvoja prezenc- prítomnosť, e, Cecília. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, Sonia. Dámy a páni, teším sa, že som tu dnes popoludne medzi vami. A aj to, že ste tu v takomto počte, ukazuje, aký máte záujem o tieto otázky. Také sú to veci, ktoré nás spájajú v Európskom parlamente aj s národnými parlamentami a že si možno porozprávať, aké sú naše skúsenosti a výzvy, ktoré sú ešte pred nami. Budeme sa sústrediť na tri oblasti, eh, keď samozrejme, že môžeme diskutovať o rôznych aspektoch. Najprv teda najprv eh, z trhy pre zločinické skupiny, po druhé um, eh, falšovanie a po tretie zlepšovanie um, spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi v oblasti boja proti trestnej činnosti. Čiže teraz by som sa vrátila späť k obsahu politiky. E, ako všetci viete, Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti a dala nový právny základ boju proti organizovanému zločinu v EÚ. Priority boli ustanovené v štokovskom programe a viacročná politika bola prijatá v oblasti e, vnútra slobody a bezpečnosti a tu bolo súčasťou aj stratégie, ktorú komisia prijala v roku 2010, prijali to aj členské štáty, keď e, tiež uviedli svoje priority. Lisabonská zmluva tiež zmenila aj spôsob rozhodovania v tejto oblasti, pričom je plne zapojený aj Európsky parlament, ale aj silnejšiu hra, rolu hrajú aj národné parlamenty, preto je to veľmi dôležité, že sme sa tu dnes stretli a máme možnosť si veci prejednať zo strany komisie. Začala by som najprv s, s kriminálnymi trhmi, začala by som teda s internetovou e, kriminalitou. Tam vidíme, že rast, narastá počet rôznych organizovaných skupín a musíme e, zabezpečiť pre občanov e, kvôli, podnik, kvôli firmám, že internet je bezpečným miestom pre obchodovanie a jednoducho je potrebné chrániť aj údaje a transakcie tiež musia byť zabezpečené. Čiže prvý krok eh, proti eh, počítačovej kriminalite bol eh, vytvorením centra Euró- ktoré patrí pod Europol, ktorý podporuje boj proti počačovej kriminalite a sú tam zúčastnené členské štáty plus experti tejto oblasti. Mesiac potom som predložila s kolegami pani Nelly Cruz, komisárkou pre um, vnútorný trh a pani Kathy Ashton spoločnú stratégiu pre boj proti e, počítačovej kriminalite a dostali sme o veľmi dobrú odozvu aj z národných parlamentov, aj z Ruského parlamentu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Národné parlamenty určite hrajú dôležitú úlohu, pretože oni e, majú dohľad nad tým, ako sa implementujú jednotlivé národné stratégie. Pred Vianocami som tiež mala možnosť spoločne s e, generálnym, tajomník, s, s generálnym e, prokurátorom Spojených štátov Erikom Holdenom pripraviť e, spoločnú iniciatívu proti zneužívaniu detí. Je tam zúčastnených 15 krajín, ktoré na najvyššej e, politickej úrovni sa e, zaviazali bojovať proti týmto strašným zločinom, tým, že sa bude zlepšovať identifikácia detí, že sa budú trestne stíhať páchatelia, znižovanie počtu detí, e, ktoré sú zneužívané pre sú zneužívané a ich obrázky sú na internete, takže musíme zistiť, akým spôsobom budeme môcť zlepšiť e, postup a pokrok. Tým sa dostávam k ďalšiemu, e, ďalšej téme, to je obchodovanie s ľuďmi, čo je obchodovské porušenie ľudských práv, obrovský problém cezhraničného charakteru, sú tu obrovské gengy, je to veľmi závažný trestný čin, E, komisia pripravila správu z minulého týždňa a v poslednom období sa zvýšilo pochodovanie e, o 18 ale čo je ešte horšie, že došlo k e, zníženiu skutočných odsúdení o 13 takže to je potom pre nich dobré, pretože um, keď vidia, že vlastne sa im nič nestane, ostane nepotrestaný a potom sa im ľahko rekrutujú mladí ľudia, čo je veľmi zlé. Tiež um, začíname s novou smernicou, ktorú by členské štáty mali prijať do 6. apríla tohto roku. Je to veľmi dôležitá legislatíva, ktorá má nulovú toleranciu voči páchateľom, obchodníkom s ľuďmi, pričom sa ustanovujú prísne trestné sankcie. Ako táto smernica, ako mnohí z vás vedia, bola prijatá pomerne veľmi rýchlo, pričom sa ukázala, ako dôležitá pro EÚ je, ale len 9 členských štátov zatiaľ plne transponovali túto smernicu smernicu. Takže my zatiaľ analizujeme situáciu a samozrejme všetky členské štáty musia si splniť túto úlohu, aj keď každý um, chcel túto, aby túto smernicu chcel mať. Takže veríme, že národné parlamenty doženú e, tento stav a všetko bude fungovať ako má. Čo sa týka strelných zbraní, tiež, ako viete, sa používajú v množstvých, vo veľkom množstve mm, trestných činností a sú hrozbou pre bezpečnosť, eh, skutočnú, ehm, ako aj vnímanú bezpečnosť. Minulý rok sme boli mm, svetkami rôznych tragických udalostí vo Francúzsku, Norsku, Belgicku, čiže to nás potvrdzuje v tom, že musíme pokračovať ďalej. Pripravujeme aj stratégiu proti obchodovaniu s strelnými zbraniami koncom tohto roku. Tiež chceme preskúmať tie otázky ako ako napríklad kriminalizácia e, z zbraných zbraní po celej EÚ a mm, podobne. E, tiež by sme si radi vypočuli aj, aký majú názor členové výboru Krím, aj predstaviteľa národných parlamentov, ako máme k tomuto problému pristúpiť, akým spôsobom má EÚ bojovať proti rizikám, ktoré predstavujú strelné zbranie a treba lepšie treba zapojiť aj obete, aj mimovládne organizácie a čo sa týka trhu ešte, Ďalšia dôležitá vec je, že nám, máme e, spoločný e, vnútorný trh a ten spoločný trh je spoločný aj pre e, kriminálnikov. Odhaduje sa, že tu bolo predaných viac ako 1300 tón rôznych drog agentúra, ktorú máme v Lisabone, ktorá monitoruje drogy a aj spoločne s Europolom spustili spoločnú iniciatívu a pripravili spoločnú správu minulého roku, ktorá e, vlastne poprvýkrát e, pripravila o tom, ako aká je situácia v oblasti droh v Európe, či sa to týkalo obchodovania, produkcie aj e, spotreby. A táto správa predstavuje rôzne dôležité informácie, ktoré sa týkajú agresívneho e, ich, e, informácií na internete a rôzne spôsob naberovania mládeže a podobne. Teraz e, prejdeme k tomu, ako sa dobre, ako penetrujú um, zločinci do, do legálnej ekonomiky. Ako vieme, ehm, zločinci zarábajú veľa peniazy a potrebujú tieto peniaze legalizovať. Teda pracujeme preto proti praní špinavých peniazí a korupcii, aby sme aj harmonizovali e, pravidla e, cezhraničného trestného stíhania ehm, Samozrejme, že pranie špinavých peniazí je veľmi komplikovaná otázka, musíme k tomu pristupovať z rôznych uhlov a je dôležité zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi aj medzi jednotlivými orgánmi činným trestom konaní aj finančnými e, orgánmi alebo daňovými orgánmi, ktoré sú veľmi dôležité. Takisto je tu Európska platforma pre jednotky finančného spravodajstva e, v jednotlivých členských štátoch, kde môžu spolupracovať tiež. Nedávno sme prijali návrh ktorý sa týka štvrtej smernice proti praniu špinavých peňazí, aby sme zlepšili právny rámec a zlepšili aj určité eh, odporúčania minulý rok. Eh, určite branie špinavých peniazí je jeden zo spôsobov, ako dostať peniaze do legálnej ekonomiky a druhý spôsob je korupcia. Ten sa týka všetkých členských štátov, aj keď sú medzi jednotlivými štátmi veľké rozdiely. A sú to obrovské sumy, opatrný odhad hovorí, že by to mohlo byť dokonca v miere európskeho rozpočtu, koľko peňazí je predmetov korup- korupcie. Samozrejme, že to podkopáva okrem toho dôveru demokracie v Takže preto je veľmi dôležitá komisia preto pripravuje túto, toto leto správu proti korupcii a mala by pomôcť e, zvýšiť dôveru medzi členskými štátmi, aby tiež mohli lepšie preukázať politické zapojenie proti korupcii. Bude e, pripravovať e, na mieru ušité odporúčania tak pre členské štáty jednotlivé, ako aj pre celú EÚ. A my určite sa nebudeme vyhýbať ani konštruktívnej kritike členských štátov a to by malo byť pre každého mm, veľmi dôležitou informáciou pri prijímaní národnej politiky boja proti špinaniu špinových peniazí a dúfame, že budete aj potom sa vydržať týchto konkrétnych odporúčaní, pretože sú tu veľké záujmy zo všetkých strán, ktoré sa snažia podkopať túto správu. A verím, že keď už budete o tom diskutovať, že budete tiež presadzovať aj odporúčania, ktoré potom obdržíte. A Sonia e, vysvetlila v neprítomnosť niektorých e, kolegov, existujúce nástroje, ktoré tu máme na zbrazovanie aktív a podobne, čo všetko nestačí. Preto pracovali sme na smernici, ktorá sa týkala konfiškácie e, ziskov z kriminálnej činnosti a zorganizovaného zločinu a ak eh, už eh, teraz, keď tu diskutujeme, tak sa práve hlasuje vo výbore a to je veľmi dôležitá smernica. Dúfam, že bude prijatá. Napokon potrebujeme lepšie informácie medzi um, európskymi inštitúciami a národ, jednotlivými členskými štátmi, pretože je to lepšie, keď sa môžu informácie lepšie poskytovať a aj sa môžu lepšie potom analyzovať um, pre mnohé policajné zložky alebo sily určitá cezhraničná možnosť fungovania tiež predstavujú určitú veľkú zmenu kultúry, tak musíme im poskytnúť e, všetku podporu. My sme napríklad mali aj švédskú iniciatívu a podobne, ale veľmi málo členských štátov to skutočne využíva. Naozaj potrebujeme vytvoriť takú európsku kultúru policie a my sme tieto otázky riešili, keď sme chceli reformovať právny základ existencie Europolu. To by takisto malo zvýšiť ich zodpovednosť v súlade s, s zmluvou. A tiež e, je dôležité aj zapojiť parlamentárov, tak národné parlamenty v jednotlivých ex ante e, postupoch a Európsky parlament aj národné parlamenty budú tiež zapojené do diskusie o viacročnom pracovnom programe agentúry aj Europol, aby tiež sa k tomu vyjadrili. Európsky parlament aj národné parlamenty tiež obdržia informácie prostredníctvom výročných správ o činnosti tiež dobržia strategickú analýzu správy o všeobecnej situácii, ktoré sa týkajú cieľov Europolu, správ o kvantite, kvalite informácií, ktoré sú poskytnuté Europolu každým členských štátov. Európsky parlament takisto chce do, bude predstavovať a bude budovať za dohodu medzi členskými štátmi o praktickej spolupráci a tiež by sme chceli, aby došlo k dohode medzi Europolom a Europarlamentom k hľadiska prístupu k citlivým informáciám. Tiež sa týka školenia, tiež by sme chceli sfúzovať Europolu s kolegami z CEPOLu, aby boli užšie prepojená spolupráca v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti operačnej a tiež aj kvôli tomu, že by sme tým ušetrili. Um, tieto úspory by mohli potom prispieť k zlepšeniu kvality vzdelávania, ako sme už uh, uviedli v našom oznámení o vzdelávaní uh, organizovaným trestom konaní. Takže všetko toto potrebuje peniaze, peniaze potrebujeme. Uh, rokovania o venadočnom finančnom rámci ešte stále prebiehajú. V oblasti vnútornej bezpečnosti komisia navrhla obrovské zjednodušenie a myslím si, že toto zjednodušenie E, nech už hociakým číslam, ktoré, ku ktorým sa napokon dopracujeme, práve tá zjednodušenie je veľmi dôležité. Tiež sa nám podarilo zabezpečiť vzdielaný manažment, tak aby členské štáty mohli lepšie využívať e, expertízy. E, čo sa týka bezpečnosti, prešla by som k spoločnému fondu, čo znamená, že jeden fond budeme mať pre migráciu, jeden fond pre bezpečnosť, ktorá bude sfúzovať viaceré existujúce fondy správy a to bude potom lepšie pre distribúciu prostriedkov pre členské štáty. Tiež sa tu teraz dívam na Európsky parlament a kolegov z neho, aby nám, nás potvorili v tejto iniciatíve vášení poslanci Európskeho a národných parlamentov. Sonia, je tu obrovské množstvo práce pred nami, ale ja som chcela uh, povedať tie najhlavnejšie body a teraz očakávam vaše otázky. Ďakujem pekne za pozornosť. Predsedajúca, Ďakujem pekne. Teraz by som chcela e, zdôrazniť to, čo ste povedali, že my musíme si neustále vymieňať názory s e, poslancami z národných parlamentov, predovšetkým z jedného dôvodu, pretože čo v tomto výbore vlastne robíme? Alebo o čo sa v tomto výbore snažíme, je sústredovať sa na niečo, čo je absolútne dôležité nielen e, pre parlament, ale predovšetkým pre bezpečnosť, slobodu 550 miliónov ľudí. A toto je prakticky prvýkrát, kedy Európsky parlament vytvoril osobitný výbor pre organizovaný zločin, korupciu a pranie špinavých peňazí a to je, myslím si, že Sofia, a vďaka aj to tebe, e, pani To je aj vďaka vám, Cecília, pretože keď som sa vás pýtala pred dvoma rokmi, že či boli nejaké predstavy o tom, akým alebo koľko alebo ako ovplyvňuje nelegálna ekonomika legálnu ekonomiku v Európskej únii, a ako fungujú rôzne firmy, ktoré fungujú vlastne takým mafiánským spôsobom a aké, e, aká je ich úloha v členských štátoch, aká je tu celá situácia, čo my vlastne o tomto vieme a aký to má celý dopad na e, hospodárstvo Európskej únie. Obdržali sme od vás aj jasnú odpoveď E, a to, že boj bola odpoveď, že všetkých 27 členských štátov žiaľ boli v situácii, kde boli pokusy zvýšiť e, zvýšiť trestnú činnosť e, v jednotlivých európskych krajinách. Bol, jednoducho bol trend k zvyšovaniu um, trestnej činnosti a nie je opačný prakticky vo všetkých členských štátoch. A d, ja som mala správu v oktobri 2012 a tu bola prijatá aj v parlamente a my sme vlastne v tejto správe e, žiadali, aby bol e, založený tento výbor. Tento výbor bol založený pred rokom. My sme mali vypočutia na všetky témy, ktoré nás zaujímajú. Nie len tieto témy, ale je to v podstate a je to aj v záujme e, všetkých organizácií a subjektov, aby, sme, aby sa veci vyšetrili a odhalili. A Vieme, ako, ako, ako je zapojený samozrejme organizovaný zločin do prania špinových peňazí, predovšetkým a do korupcie. A tento výbor bol minulý týždeň vo Washingtone, aby získal prehľad o tom, aká je možnosť spolupráce s tretimi krajinami v súdnych alebo policajných e, otázkach. E, sme, stretli sme sa e, tam s viacerými agentúrami, ktoré pracujú alebo majú na starosti boj proti organizovanému zločinu, korupcii. Stretli sme sa takisto aj s ministrom spravodlivosti Spojených štátov a tiež s niektorými ľuďmi na vyššej úrovni z, z ministerstva financií. A tiež sme diskutovali o tom, ako sa je možné odhaľovať e, príjmy z takejto nelegálnej trestnej činnosti a bolo to veľmi zaujímavá diskusia, pretože Američania majú systémy, ktoré vedia odhaliť ktoré príjmy sú z trestnej činnosti. A to bolo pre nás zaujímavé, pretože často um, sú to aj v našich e, členských štátoch obrovské peniaze. A myslím si, že veľmi je to dôležité vypočuť si váš názor. Takže bolo by veľmi dobre, keby sme mali podporu um, z vašej strany a predovšetkým chcela by som sa ospravedlniť, ak nejakým spôsobom e, pokazím vaše mená. Vystúpia nasledujúci. A lei la parola subito dopo Nenutil Miroslav, Republika Čeka, per il Senato. Quindi cominciamo con la collega. Teraz e, má vystúpi kolega z Českého parlamentu. Tak som mycket ordförande. E, ja skulle vilja från svenska justitieutskottet framföra följande. Ďakujem. Chcela by som povedať za eh, výbor pre spravodlivosť zo Švedska nasledovné. Sú tu obavy, ktoré sa týkajú hm, možného vytvorenia úradu prokurátora v Európskej únii. Podľa nás na toto odôvodnenie nie je, na vytvorenie takého si akého si spoločného európskeho prokurátora, ak komisia bude pokračovať v plánoch vytvoriť úrad prokurátora pre Európu, potom to musí byť spe- špecifická konkrétna legislatívna iniciatíva a náš e, výbor si myslí, že takýto návrh by mala by predchádzať takémuto návrhu dôkladné preskúmanie všetkých alternatív. alternatív. Pán Miroslav Nenutil z Českej republiky, nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, pani komisárka, dámy a páni, ďakujem organizátorom, že usporiadali toto stretnutie. Chcem vás krátko zoznámiť so stanoviskami Senátu Českej republiky k bodom programu tohto stretnutia. Český senát sa dlhodobo zaoberá tematikou boja proti organizovanému zločinu, korupcii a a špinavých peňazí. Darí sa nám etablovať medzinárodné štandardy do práva Českej republiky na úrovni Európskej únie, čo sa týka zneužitia finančného systému, pre špinavých peňazí a financovania terorizmu. Takisto máme nariadenia, ktoré súvisia s prevodmi finančných prostriedkov, ale chceme upozorniť na nesúlad e, príslušnej smernice k záko- so zákonníkom, pretože sú tu trestné činy, ktoré nesúvisia s podnikaním a terorizmom ale je neprimerane to upravené v tejto právnej úprave. Senát Českej republiky zastáva názor, že pri právnej úprave prania špinavých peniazí a financovania terorizmu je potrebné vychádzať z analýzy konkrétnych prípadov a v čo najväčšej miere využiť poznatky, ktoré sa zaberujú monitorovaním a koordináciou vyšetrovania, ako napríklad Europol. Český senát podporil aj návrh smernice o trestnoprávnej ochrane eura a iných mien proti falšovaniu, ale podobne ako pri inej spomínanej smernici ideme takou, takou trestnou cestou, kedy sa poškodzujú uh, isté záujmy, ale legislatíva činnosť sa musí uh, hýbať v rámci proporcionality a nesmie zasahovať do práv členských štátoch, e, štátov EÚ najmä keď to nie je potrebné na dosiahnutie cieľov, keď sa dajú tieto dosiahnuť na, územ, na úrovni členských štátov. Výška trestu totiž môže byť neúmerne rozdielna a potom účinnosť tejto smernice eh, ne, sa nebude aplikovať. Senát zdôraznil, že úprava dolnej hranice trestnej sádzby by sa nemala týkať vnútroštátnych predpisov, ktoré umožňujú uložiť trest pod touto dolnou hranicou a ak obvinený spolupracuje so štátnymi orgánmi a pomôže tak k vyšetreniu ďalšej trestnej činnosti. Toto nebola otázka, ale konštatovanie. Ďakujeme za váš príspevok a teraz poprosíme pani Fanion za Európsky parlament. Pani Fajon. Dobre. Som veľmi rada, že vás tu vidím, pani komisárka, na tomto stretnutí, pretože je to veľmi dôležité, aby sme mali takúto výmenu názorov. A máme tu správu a iniciatívu od pána Jakoliniho, čo sa týka boja proti korupcii, organizovanému zločinu a prania špinavých peňazí. Sú tam politici, ktorí sú odsudení z korupcie 5 rokov nemôžu kandidovať a na to potrebujeme lepšiu, treba tiež lepšiu transparentnosť financovania politických strán a tiež čierny zoznam pre podnikov, podnikov, ktorí boli zapletené do korupcie. Ale jedno z hlavných, hlavných vecí je zavedenie Európskeho úradu. Nuž, podľa článku 96 Európskej zmluvy. Tento stanovuje, ale Európska komisia doteraz e, nenavrhla žiadne konkrétne e, kroky, ako by sme takýto úrad mal e, zriadiť. Tento úrad e, musí podnecovať e, štátne orgány prijímať efektívnejšie efektívnejšie opatrenia. Myslím, že je najvyšší čas, e, aby sme dosiahli nejaký pokrok. No a možno by ste nám mohli k tomu niečo e, povedať, čo môžeme očakávať. Druhá vec, eh, týka sa to korupcie a správ, ktoré Európska komisia chce zverejniť. Vieme, že každý rok eh, sa objavujú správy o vnímaní korupcie v členských krajinách. Eh, Počívame to o Transparency International. Avšak nie je žiadna definícia korupcie ani organizovaného zločinu ale naše odporúčania v návrhu správy to vyžadujú. No a preto sa pýtam, ako by Európska komisia mala túto definíciu urobiť. Na no aká definícia percepcie sa berie a akým poznatkom to dospeje, aby sme sa vedeli dohodnúť na ďalších opatreniach. Ďakujem pekne. Grazie, Tania. Adesso per il Senato. Ďakujeme pekne, Tania. A teraz pán Janulák, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som mal dva názory. Poprvé, myslím si, že e, ma, veľmi krátko času mám na to, aby som mohol e, rozvinúť jednotlivú myšlienok, pretože veľa sa tu hovorí predovšetkým o tom, že chceme bojovať proti korupcii a proti boju trestnej činnosti, ale nikdy ne, ste nepove, nič ste nepovedali o prevencii. Možno padlo jedno slovo, ktoré sa týka prevencie, ale to len v súvislosti s drogami a narkotikmi a myslím si, že prevencia tu koncom nefunguje. Korupcia je nakazlivá ako baktérie a začína sa už už v škole, možno, že sa už začína na, na dvore, kde sa deti hrajú, aby postupne e, to naberá organizovaný e, tvar a Samozrejme, že sú mnohí ľudia sú, e, samozrejme, že sa, často sa, do, čas, sa dostanú do týchto kruhov práve, práve talentovaní ľudia, šikovní ľudia. A tiež by som chcela povedať, e, že Eh, je tu škola a že korupcia vlastne sa začína v školách, kde sú rôzne, sa dávajú, poskytujú rôzne darčeky a v mnohých krajinách je jednoducho korupcia vnímaná ako taký čistý zvyk a nie ako nejaká trestná činnosť a práve to, čo pani komisárka hovorila, že to je niečo, čo neprináša len škody spoločnosti, ale samému, samým účastníkom tej korupcie. A preto si myslím, že v tejto tejto správy by sme mali e, hovoriť aj o tom, aby, e, že, aby výučba v tejto oblasti tiež bola v školách. Um, Bola, kedy sme sa, vy, bola, bolo tu náboženstvo alebo rôzne iné obhajoby rôzne, alebo tradícií, kultúry a podobne. Dnes však je to na internete, avšak to, čo je, na, je teraz to, čo v jednej krajine je, ne, je neakceptované, v inej krajine sa považuje za bežné alebo za normu a nepredstavuje nejakú hrozbu. Potom ďal, tá druhá myšlienka, a ako som už spomínal, že si myslím, že priveľa hovoríme o korupcii, aj spomínala to moja predrečníčka, korupcia, e, nehovoríme o korupcii politikov. Eh, je to často eh, v médiách, avšak ale zároveň má tu svoju tú negatívnu stránku, pretože to hovorí, že keď korupcia, tak určite to sa týka len politikov, ale že či korumpujem ja niekoho ako obyčajný človek, to je v poriadku. To sa za korupciu nepovažuje. To sa považuje za zlepšenie svojho vlastnej kvality života. Čiže ja by som chcel povedať, že často sú, je suma tých všetkých rôznych malých korupcií korupcii u obyčajného, u obyčajných ľudí možno, že dosahuje vyššie miery než u tých e, politikov. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostane Ferroni z Grécka. Pani Ferroni, Dobrý deň, pani predsedajúca. Ďakujeme vám za zorganizovanie dnešného stretnutia. Ďakujeme pani komisárka za podrobné odprezentovanie úvodných poznámok. Chcela by som vám položiť otázku. Rozmýšľal niekto nad následujúcimi témami? Podľa medzinárodných štúdií existujú krajiny, kde pašovanie ľudských bytostí a pašovanie drog prekvitá a dokonca sa to istým spôsobom umožňuje alebo uľahčuje zemepisnou polohou danej krajiny, otvorenými hranicami, prípadne hospodárskou krízou, ktorá je ďalším faktorom, ktorý zhoršuje situáciu. A na základe tohto pozadia východisiek by boj s organizovaným zločinom vyžadoval také finančné investície, ak by sme chceli naozaj potlačiť tieto zločiny, že v niektorých krajinách naozaj by to nebolo možné, pretože tieto krajiny sú tak ťažko zasiahnuté finančnou krízou. Dokonca je to práve naopak. Museli už zoškrtať rozpočty, ktoré boli určené na policiu a potlačanie trestnej činnosti všetkých právnych súvisiacich služieb. Ako teda bude možné pre tie krajiny, ktoré sú tak ťažko postihnuté hospodárskou krízou, urobiť, čo sa od nich očakáva, urobiť vlastne to, čo je nevyhnutné. EÚ e poskytne peniaze pre takéto krajiny, ktoré sú také postihnuté krízou, že nie sú schopné prispieť svojou hrivnou do, tejto, do tohto boja? Inak tieto krajiny budú naozaj zadusené touto krízou a stanú sa najslabšími ohnívkami v reťazci, stanú sa zdrojom, z ktorého sa bude ďalej šíriť táto trestná činnosť ďalej do ostatných krajín. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. A teraz za Európsky parlament, za skupinu liberálov prehovorí poslanec, e, ktorý je britský liberál, pán Newton Dunn chcem položiť komisárke túto otázku. Čelíme mimoriadnemu paradoxu. Komisia práve opísala, že organizovaný zločin je hrozný, obrovský a každý rok rastúci rastúce zlo, ktoré nás stojí mm, stovky životov a milióny na daniach. Potrebujeme však pracovné miesta a potrebujeme peniaze, pretože máme, práve prekonávame ťažké časy. Je pred nami veľa práce, ale môžeme z tejto práce získať veľký osoch. Áno, je tu paradox. Vlády, národné vlády nekonajú sú nečinné, neberú to vážne, nezintenzívňujú svoju činnosť a nedôverujú si navzájom. A my jednoducho tiež neveríme členským štátom. Primalo sa deje a príliš pomaly. Výzvy ktoré pred nami stoja, sa dajú e, vyjadriť tak, ako prímeť vlády, aby sa zorganizovali a aby ušetrili milióny e, v rôznych menách na daniach. Moja otázka pre pani komisárku je jednoduchá. Vy ste dostali túto prácu. Ako vy budete motivovať jednotlivé vlády? Ako dostatočne e, budete informovať verejnosť o tom, akou silou pôsobí táto, toto zlo, táto organizovaný, organizovaná trestná činnosť a ako jej zabraniť. Ďakujeme. Teraz má slovo François Pile z francúzského senátu. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Rozhodnutie zorganizovať zasadnutie zvláštneho výboru a vôbec založiť takýto výbor, ktorý sa bude venovať tejto oblasti, iba demonstruje, aké dôležité je zasiahnuť. Vítame túto, tento krok. E, chápeme, že Výbor Krym sa zaberá otázkami, ktoré nepochybne sa vynárajú A musíme teraz nájsť správny formát, správnu právnu formu, ako bojovať proti týmto negatívnym javom a ako ako ich uchopiť. Potrebujeme si položiť otázku, či máme efektívne nástroje, či sú na druhej strane dostatočné slobody pre verejnosť a či je verejnosť dostatočne chránená, čo sa týka súkromia. Ďalej, sumy, ktoré sa presúvajú v rozličných transakciách a dokonca v súkromných úsporách, je možné tieto peniaze dlhodobo používať a zároveň vytvoriť zákaz používania platieb v hotovosti? Bolo by to revolučný krok, ak by takéto niečo sme dokázali priviesť do praxe. Členské štáty by mohli vytvoriť zoznam všetkých modelov spoločnosti a firiem, ktoré by dokázali sa vyspovedať vysporiadať so zorganizovaním verejného obstarávania napríklad aj na európskej úrovni náležitým spôsobom. Ďakujeme, hovorí predsedajúca. Teraz za Rumunsko, nech sa páči slovo má Niče Grosaro. Ďakujem za slovo. Volám sa pán Grossaru. E, som veľmi rád, pani Alvano, že ste ma pozvali. Na toto zasadnutie som poslancom rumunského parlamentu a zastupujem etnickú skupinu Talianov žijúcich v Rumunsku. Áno, sme tam menšinou, ale sme zastúpení v rumunskom parlamente a bolo to tak už od roku 1992. Ubezpečujem vás, že v Rumunsku ktoré je novým členským štátom Európskej únie, sa obávame o iné využitie peňazí organizovaným zločinom, obávame sa korupcie. Sú to javy, ktoré sú súčasťou mladej rumunskej demokracie, sú často pre nás nové. Snažili sme sa meniť legislatívu, to ale nejaký čas trvá a zintenzívnili sme spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní a v odhaľovaní trestnej činnosti, so súdmi a podobne. Otázka, ktorú mám, znie takto. Vždy, keď v Bruseli predkladáme naše správy týkajúce sa CVM, väčšinou sa stretneme s kritikou. Moja otázka teda je, snažíme sa, naozaj sa usilujeme vykoreniť tieto negatívne aktivity v Európe a akou časťou sa má Rumunsko podielať na tejto činnosti? Ďakujeme. No a teraz dostáva slovo opäť komisárka Malmstromová a pokusí sa zodpovedať na vaše otázky. Pani predsednička, niektoré z vašich otázok boli svoje pripomienky, tie sme si veľmi dobre e, zapamätali a poznamenali. Som si istá, že budete v diskusii pokračovať. Dneské povede, no už najskôr zodpoviem na otázku mojej švédskej kolegyne o orgáne Európskeho prokurátora. Moja kolegyňa Vivien Redingová za to zodpovedá. A ja viem, že momentálne hm, sa vykonáva dopadová štúdia a koncom roka predloží nejaký návrh, neviem presne, kedy sa to stane, ale um, zistím to a poviem vám to. Takže toľko k európskemu prokurátorovi. No a pani Fajon sa pýtala na korupciu v tej správe, ktorú e, pripravujeme teraz. Každú hodinu čítam nové návrhy. Tá definícia korupcie bola veľmi široká, zneužitie e, právomocí na vlastné, na, na vlastné obohatenie. E, to pravdepodobne bude. Nerobí to viacero inštitúcií. Vy ste hovorili o Transparency International. My neduplikujeme nič, my využívame informácie od nich z OSN, ako máme siete akademikov, ktorí nám poskytujú rady a snažíme sa zhromaždiť konkrétne rady pre členské štáty v tom, čo by mohli robiť lepšie a tiež zdôrazňujeme lepšie veci, ktoré my sa dali používajú aj v iných členských štátoch. No a sústredíme sa tiež na prevenciu. Viacerí z vás hovorili o prevencii korupcie v školách a tak ďalej. No a budeme dobré príklady, ktoré sa budeme snažiť šíriť takže nechceme nič duplikovať, ale dúfame, že pomôžeme členským štátom na individuálnom základe tom, čo môžu robiť, e, pretože je to nejaké univerzálne riešenie, je to dúfam užitočným nástrojom a bude to pravidelne zverejňované. Budeme vás informovať o pokroku. No a, a grécka poslankyňa Obávam sa, že odišla, ale neodišla. Nuž, nuž samozrejme, samozrejme veľmi dobre si uvedomujeme problémy, ktoré Grécko a mnohé ďalšie krajiny majú v tomto momente s úspornými opatreniami, veľkými škrtmi, ktoré dopadajú na políciu, ale Európska únia nemôže platiť políciu v Grécku alebo v iných krajinách, avšak môžeme pomôcť s tým, že si sadieme s členskými štátmi a teraz práve začíname, e, zasadneme e, alebo rokujeme s členskými štátmi, aké sú priority pre e, prostriedky, ktoré sú dostupné pre, pre členské štáty, aby sme spustili projekty, ktoré sú dôležité pre tie, tú, ktorú krajinu a to lepšie ukáže, ako sa dajú využívať peniaze z dlhodobého hľadiska. A rovnako to zdôrazňuje potrebu, to, čo robíte vy dnes, ale tiež policajné sily, zložky z celej krajiny. Newton Dan o tom hovoril. Využiť tie nástroje, budovať dôveru, meniť si informácie v rámci vyšetrovaní. No, ešte použiť eh, nejakú vzorku DNA a získať informácie eh, z ostatných štátov a bojovať tak proti cezhraničnej kriminalite. Bohužiaľ, toto sa dnes nepoužíva veľmi a súhlasím s pánom Newton Danom, eh, že medzi členskými štátmi nie je dosť veľká dôvera, potrebujeme to každý deň budovať a ukazovať hodnotu spolupráce, pretože organizovaný zločin nemôžeme potlačať izolovanie v jednotlivých členských štátov, musíme spolupracovať, pretože aj zločinci spolupracujú a oni sú veľa pokročilejší ako my. Takže s nimi musíme držať krok. Pán z, z francúzského senátu, ja som si veľmi pozorne vypočula vaše návrhy. Ja myslím, že pán Jakolino na niektoré z vašich návrhov bude reagovať. Momentálne nemáme e, žiadny návrh, napríklad na zákaz platieb hotovosti, ale to sú všetko aspekty, o ktorých sa oplatí rozmýšľať a dúfam, že dnes sa nám to ešte podarí. Tiež zoznam podnikov, ktoré sú, ktoré sú dobre správajú, tie, ktoré sa zle správajú. členské štáty iste majú svoje predstavy. Už pani predsednička, myslím, že to bol zoznam otázok, ktoré boli položené. Ešte tu zazneli mnohé komentáre, ktoré sme si všetci poznamenali. Ja vám ďakujem za vašu prácu. Chcela by som vás povzbudiť pri vašej vašej činnosti a ďakujem, alebo želám teda ešte úspešný zvyšok povedia. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka Malmstromová. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, ktorý ste nám venovali, aby ste prispeli k tomuto dnešnému zasadnutiu. No a slovo dám hneď pánovi Jakolínovi, nášmu spravodajcovi, ktorý nám predstaví správu, ktorú som eh, spomenula. Je to nejaká predbežná správa, ktorá bola dnes do obeda schválená na výbore. Pán Jakolíno, nech sa vám páči. Ďakujem veľmi pekne. Nuž, eh, ďakujem pekne, áno. Dnes do obeda sa nám podarilo schváliť tento veľmi rozsiahly dokument. E, je to teda prvý krok, ktorý sa opisuje v boji proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí. Je to naša, bola to naša práca z osobitného výboru. Urobili sme to spoloč, spolu s podporou všetkých politických skupín, aj vďaka poslancom, ktorý dnes predložil dôkaz, že boj proti praniu špinavých peňazí, mafii, korupcii a organizovanému zločinu majú, že sa dá proti ním niečo robiť, ak postupujeme spoločne. A to nie sú pochybnosti. To už bolo spomenuté v niektorých pripomienkach. Len silná spolupráca v justičnej oblasti, v policajnej oblasti, pričom sa musíme oprieť o spoluprácu medzi členskými štátmi. Len vtedy dosiahneme konkrétne výsledky a my by sme boli radi, ak by sme tieto výsledky dosiahli, aby sme mohli zabavovať zisky z trestnej činnosti. A nedávno sa tu v inej hlasovacej miestnosti, alebo teda súčasne sa hlasuje v jednej z iných, iných rokovacích miestností, kde ide o tému zabavovania vecí, no, tak aby sme postupovali ešte prísnejšie proti praniu špinavých peňazí a tejto trestnej činnosti. Skutočne potrebujeme spoločný postup členských štátov, ale aj bank. Potrebujeme spoluprácu notárov, obchodných komôr, napríklad v tej podobe, že sa budú oznamovať podozrivé operácie a transakcie. To už sa povedalo počas pripomienok, že korupcia 121 miliard eur ročne, 700 miliard eur na celom svete pranie špinavých peňazí 100 tisíc miliard dolárov každý rok. No a to sú zdroje a peniaze, ktoré chýbajú reálnemu hospodárstvu. V rámci našej správe, správy by sme chceli poprvé chrániť občanov a aj podnikateľov. No a preto e, sme vytvorili zoznam akreditovaných podnikov pre verejnú správu, ktoré budú uzatvárať zmluvy s verejnou správou. Ďalej je tu zoznam podnikov, e, ktoré nemajú žiadne vzťahy, alebo nemali by mať žiadne vzťahy e, s verejnou správou, avšak to predpokladá, že sa budú harmonizovať národné ustanovenia. Ďalej je samozrejme dôležité, aby sa pozreli na talianský model, neexistovali žiadne iné takéto ustanovenia, kde bola splnená skutková podstata nejakého trestného zločinu, no a to treba splniť v všetkých členských štátoch. Čiže podnik, ktorý je podozrivý z korupcie, alebo, za, eh, alebo je odsúdený za korupciu, alebo spoluprácu s mafiou, že tento podnik, táto firma sa nebude môcť eh, podiela na verejnom obstarávaní v iných členských štátoch a nie len v tej krajine, kde bola tá firma odsudená. My sme sa snažili lepšie definovať korupciu aj pranie špinavých peňazí a totiž aj individuálne pranie špinavých peňazí treba trestať. Takže to sa deje len v niektorých členských štátoch, napríklad vo Francúzsku a Belgicku. Ďalej predpokladáme, že kupovanie hlasov musí byť trestné. To bude postupovať proti podnikom pri falšovaní napríklad účtovných dokladov. No a v Európe musí byť nejaká zhoda alebo dohoda, jednota v boji proti korupcii. Nemôžu byť rozdielne podmienky, pretože a, tak trestná činnosť bude prekvitať napríklad nelegálne stávky a za hazardné hry, keď eh, budú k dispozícii prostriedky, ktoré sú ziskom z prania špinavých peňazí, ale, alebo budú viesť k manipuláciám športových eh, zápasov a stretnutí. Takže Čiže keď nejaká športová súťaž, športový zápas dvoch družstiev, ktoré a, sú proti sebe, ale ten zápas nie je férový a prakticky už nezodpovedá pravidlám fair play. no už tak na to vsádzajú niektorí ľudia aj peniaze a postupujú nelegálne a snažia sa manipulovať zápasy, športové podujatia. A my by sme samozrejme chceli postupovať proti týmto nelegálnym stávkam. Ďalej my si stanovili celkom konkrétnu cestovnú mapu, kde išlo o cezhraničné trestné činy, kde sa predpokladajú nové vyšetrovacie modality, napríklad e, v prípade počítačovej kriminality. Tam samozrejme súkromný sektor musí spolupôsobiť a podielať sa na boji proti organizovanému zločinu. Ďalej úloha bank. To je pre nás rozhodujúce. Je dôležité, aby z toho tupaku, ktorý nedávno prijal Európsky parlament, a rovnako mnohé členské štáty o riadení bank treba prejsť na bankovú úniu. Ďalej sledovateľnosť finančných, finančných tokov. Ja tam sa hovoril, to je dôležitý aspekt v boji proti praniu špinavých peňazí. Samozrejme, treba na to upozorniť strany. Na to, to sa netreba hovoriť. Prednedávnom pred chvíľou povedala kolegyňa Fajon, že ak je niekto odsudený, tak už predsa nemôže kandidovať, ak je obvinený z korupcie a prania špinavých peňazí. A to minimálne na 5 rokov, že nemôže zastávať žiadne vládne funkcie alebo funkcie na ministerstvách. Nedávno sme boli s kolegyňou Alfano a ďalšími kolegami vo Washingtone a tam prevláda názor, že justičná spolupráca e, na medzinárodnú rovni s tretimi štátami je dôležitá napríklad e, boj proti obchodovaniu s drogami. No už e, to je nelegálna činnosť, to vieme všetci. Ale nie len obchodovanie s drogami, ale aj obchodovanie s ľudskými bytostiami a obchodovanie s ľudskými orgánmi. Tam ide o maloletých bez prievodu, ktorí sa zrazu niekde stratili, zmizli. No a to súvisí samozrejme s obchodovaním s ľudskými bytostiami. Takže správu sme prijali v júni a dúfam sa o tom bude hlasovať na pléne. No a v októbri tento nástroj dúfam, že príjmeme bude hotový s tým záverečným nariadením, kde budú uvedené pravidlá e, pre justičné školenia, tak e, aby bola lepšia spolupráca medzi zástupcami spravodlivosti Europol a Eurojust a aby aj európsky e, prokurátor bol, bude to jasná štruktúra, tak aby justičné orgány a polícia policajné zložky dostali podporu a pomoc v boji proti medzinárodnej a trestnej činnosti, proti cezhraničnej kriminalite. Drahé kolegyňa a kolegovia, toto je naša práca. Lisabonská zmluva nám umožnila, že nie je len justičná spolupráca, ale aj parlamentná spolupráca je dôležitejšia v rámci rozhodovacích procesov, ako aj v politických procesoch. Európsky parlament má stanovil si prioritu a to je boj proti e, zločineckým systémom. Ja som si istý, že vy to veľmi dobre viete. My sa budeme ešte veľmi intenzívne týmto zaoberať, tak aby sme zmenili ešte niečo v oblasti odburávania byrokracie, a pretože často je tá byrokracia veľmi rozbujnila a tam prekvitá aj korupcia. Preto verejná správa musí byť posilnená. No a tým sa dostávam k záveru a som si istý, že aj v budúcnosti sa prejaví zodpovednosť vo všetkých parlamentoch. Ja som si istý, tak ako komisárka, že komisárka Malmstromová, ako aj komisárka Redingová, ten dokument presadia, keď bude v oktobri schválený tak aby podporili legislatívne návrhy. Predsedajúce, ďakujem pekne pánovi Jakolinovi. Teraz máme na 5 minút budeme mať prvý panel. ktorý bude sa detálnejšie venovať boju proti organizovanému zločinu. Teraz by som chcela e, vyzvať tých e, členov národných parlamentov, aby ste len sa prihlásili o slovo e, pomocou modrej kartičky. A teraz to bude pán Ďakolino. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Týmto sa dostávame k časti k boji proti organizovanému zločinu. V dokumente, ktorý sme prijali, sme sa snažili venovať tom najdôležitejším aspektom boja proti organizovanému zločinu. Prvý aspekt je taký, ktorý my označujem ako proaktívny, kde sa teda ide po mm, výnosoch stresnej činnosti. Je tu aj určitá preventívna e, možnosť, preventívna konfiškácia nie každému sa to celkom páči, ale my sme toho názoru, že by preventívne na konfiškácia majetku by mohla byť e, určitým riešením ešte predtým, než bude rozhodnutie súdu k dispozícii. Potom ďalšia vec, ktorú sme identifikovali, bola otázka samotnej väzby. Ehm, prísny režim neznamená nejaké mm, týrania a podobne, avšak ehm, sú určité skúsenosti v členských štátoch, kde e, mafiánsky bosovia aj z väzenia sú schopní riadiť svoje skupiny. Čiže jednoducho spoza mreží e, riadia veci. A jednoducho je dôležité toto prelomiť. Čiže Samozrejme, že je dôležité zabezpečiť dôstojnosť jednotlivca ale vo väzení, ale je treba rozlišiť, keď je niekto vo väzení ako mafiánsky bos a niekto ako obyčajný väzeň. Ďalej, čo sa týka e, konfiškovania e, e, majetkov a to, tento prísny vojenský režim, to by možno mohlo zabrániť situácii v členských štátoch, kde by bolo inak možné vyhnúť sa trestu. Čiže jednoducho musí byť eh, jasne zadefinovaná mafia v legislatíve, musí to byť pomenované a často musí byť pomenované aj trestné činy. Ehm, a keď sú pomenované, zadefinované v legislatíve, tak e, to je, tiež pomáha. Tiež musí byť to napojené na systém sankcií a keď to pomenujete, zadefinujete, potom môžete v rámci toho e, fungovať efektívnejšie. Samozrejme ešte sú tu podvody a daňové úniky, podvody a daňové úniku, to, to určite predstavuje aspoň jednu tretinu um, prania špinavých peňazí, pretože časť e, financovania organizovaného zločinu prichádza práve z týchto končín. A je tu potreba harmonizovať legislatívu a nie treba k tomu pristupovať. Sú tu rôzne opatrenia, ktoré sa týkajú tak Európy samotnej, ale aj globálneho terénu, pretože existuje odhadom asi 3600 rôznych kriminálnych skupín, ktoré e, sú schopné zo dňa na deň zmeniť svoje migračné toky, keď obchodujú s ľuďmi, prispôsobia sa prakticky čomukoľvek Ehm, keď prenášajú ľudí, z, alebo prenesú svoj biznis z jedného územia do iného územia a podobne. Takže v týchto oblastiach práve na tieto veci sme sa teda zamerali. Decisa che possa garantire l'imprenditoria sana e possa mettere al servizio Jasné, že za tým všetkým musí byť politická vôľa, aby sme pripravili niečo, čo bude naozaj zmysluplné a bude schopné e, zvládať ten okamžik, tie rýchle zmeny, ktoré sú charakteristické práve pre tento typ trestnej činnosti. A máme teda to Európske centrum pre boj proti trestnej činnosti, a je dôležité teda, aby skutočne sa zvýšil počet e, stíhaných osôb. Tiež je dôležité chrániť svetkov. Myslíme si, že práve tých, e, ktorí upozornia na takéto praktiky a potom ich chrániť, to určite pridáva veľkú hodnotu ehm, vyšetrovaniu predsedajúca. Ďakujem pekne, pani Jokolino. Teraz by sme prešli na rozpravu a teraz e, sú tu niektorí kolegovia, ktorí sa prihlásili o slovo. Máme tu kolegov z e, španielského parlamentu. A chceli by sme sa spýtať, e, akým spôsobom v Španielsku vnímate väznice, väzobný trest pre trestnú činnosť, či existujú um, je možnosť väzňov kontaktovať ostatných, alebo máte osobitné um, systémy v väzniciach, alebo či dochádza k väzniciach týraniu alebo mučeniu či sa takisto môžu väzni stretávať s príbuznými a s, e, so svojimi zástupcami alebo obhajcami a podobne. Takže teraz by som dala, som toto všetko chcela spýtať španielského e, parlamentu, a najprv pani zo švedského parlamentu. Ďakujem pekne. Vo Švedsku je spolupráca orgánov činných v trestných, činných trestnom konaní je e, našou centrálnou alebo ústrednou úlohou. Má, je tu veľmi vysoká miera spolupráce jednotlivých e, orgánov, teda e, spolupráca je rôzna, sú tu rôzne druhy orgánov, ktoré sa zúčastňujú teda spolupráce veľké mm, e, trestné činy alebo kriminálna činnosť sa týka neplateniu daní alebo daňovým únikom. Dôležité je, aby sme e, spolupracovali aj s jednotlivými e, obcami, aj s ministerstvom financií. Je dôležitá spolupráca takýchto rôznych orgánov orgánov. Tiež ehm, je mm, nové možnosti spolupráce vlastne zabezpečujú, alebo nové technológie zabezpečuje možnosť rýchlejšej spolupráce medzi jednotlivými um, orgánmi. Grazie, adesso la... Predsedajúca, ďakujem. Teraz by som dala slovo kolegyni z Španielska. Kolegovi zo Španielska. Príjemne popoludne. Dovolte by, pre všetkým, aby som vám eh, zablahoželal k tomu, že eh, vznikol tento výbor a aj za to, že ste pripravili takúto, takéto stretnutie, kde môžeme hovoriť o veciach, ktoré sa naozaj týkajú občanov. Európa sa nachádza vo veľmi dôležitom období a európske inštitúcie musia eh, diskutovať o otázkach, ktoré trápia občanov, preto musíme aj my riešiť e, čo skoro alebo rýchlo problém e, boja proti korupcii a praniu špinových e, peňazí. Bola tu položená konkrétna otázka. Myslím si, že všetci sa vieme shodnúť na tom, že boj proti organizovanému zločinu je absolútne dôležitý, tiež rovnako ako boj proti korupcii a praniu špinových peňazí, ale v Európe možno je to ešte dôležitejšie um, ehm, pretože my, pokiaľ chceme zabezpečiť právnu kultúru a princí, zabezpečiť princípy právneho štátu. Myslím, že je dôležité tiež zabraňovať určitým kontaktom alebo spolupráci rôznych zločineckých skupín, um, Avšak aby sme mohli e, spolupracovať lepšie, tak e, máme tu viaceré systémy, ktoré nám pomáhajú, elektronické systémy, um, môžeme takisto e, zabezpečiť aj kontrolu alebo sledovanie aj v samotných väzniciach Ehm, tiež môžeme eh, odpočúvať eh, mobilné telefóny, avšak eh, tiež to nie je také jednoduché. Musíme, keď musíme zabezpečiť ochranu osobných údajov a nemali by sme sa teda dostať do takejto pásce. Teraz pán Jan Rulenský z Polského senátu. Ďakujem pekne. E, jednoduché je tvrdenie, že Európska sa stala, Európa sa stala obrovským trhom pre všetkých, e, pre všetkú trestnú činnosť. Predovšetkým obchodovanie s drogami a iste rastuje tu vše, trestná činnosť vo všetkých oblastiach, o ktorých sme tu dnes počuli. Avšak e, na druhej strane tie obrovské prostriedky, ktoré sú mm, určené na boj proti takýmto um, javom, myslím si, že ja ako inžinier si myslím, že niektoré veci by mali ísť e, v určitých proporčných číslach. Napríklad pre mňa, alebo podľa mňa, pokiaľ je trestná činnosť, či už je zorganizovaná, alebo je to na pracovnom trhu a keď, tá pre, e, keď to prekračuje e, mieru 3 počtu, voči počtu obyvateľov, to znamená, že E, sektor spravodlivosti nie je schopný si poradiť tradičnými spôsobmi a metódami e, tradi tradičnej demokratickej spoločnosti, ktorá spočíva v e, súdnictve. Jednoducho v tomto prípade sú potrebné metódy zásahu, ktorý prekračuje hranice normálneho postupu. Čo týmto sledujem? Európska únia zavedla také postupy, ktorým zasahuje do života iných členských štátov, do iných e, rozpočtov, či to je proti e, stabilizácii, že prekročenie e, zadlženia E, alebo že vyššie než 60 HDP spôsobuje, že je tu e, procedúra pozorovania krajiny, keď prekročí mieru zadlženosti. Ja sa teraz chcem spýtať, že v boji proti trestnej činnosti, keď je prekročený určitý prach, akceptovaný prach, ten prach, ktorý si sama každá členská, e, e, každý členský štát určí a nie je schopný jednoducho s tým bojovať. Nie preto, že by bol neschopný alebo bol, nevedel, ale jednoducho um, možnosti tejto danej krajiny sú nepostačujúce. Či by nebolo práve možné aj v takýchto prípadoch zaviesť um, teda takýto dozor či dohľad nad členským štátom, um, nasledovanie takejto, takýchto, takejto trestnej činnosti alebo na boj proti trestnej činnosti práve z európskej úrovne v členskom štáte predsednídajúca. Ďakujem pekne. Teraz ešte dám slovo pánovi Jakolinovi. Sì, molto brevemente rispetto alla collega svedese che rappresentava come il, il coordinamento operativo. Eh, Rád by som zodpovedal švedskému kolegovi vy ste hovorili, že už máte pozitívne skúsenosti, že existuje tu koordinácia medzi rôznotlivými orgánmi vo Švedsku, rôznymi orgánmi, tak ak je to tak, môžem to len e, pozitívne oceniť. My si myslíme, že absolútne dôležitá je spolupráca e, medzi jednotlivými orgánmi v boji proti mafii a organizovanému zločinu alebo aj iným druhom trestnej činnosti. A čo sa týka španielského kolegu, chcel by som povedať nasledovné sa vyjadril proti pri e, sprísneniu e, trestov, e, ale ja si myslím, že tak v, aj v Taliansku, možno že ako aj v Španielsku, e, sú tu prípady, e, kedy, mafio, e, kedy e, mafiánsky bosovia ešte aj spoza mreží riadia svojich zamestnancov, alebo ako ich možno nazvať, svoje siete. A máte takéto skúsenosti aj vy, aj my. Isté to závisí asi aj od konkrétnej osoby, ktorá je uväznená a tiež od toho, akým spôsobom k tomuto prístupuje samotná vesnica. A čo sa týka spolupráce justičných orgánov a miery 3 občanov, ktorí tu už uväznení napríklad, e, tak určite je potrebné však mať konkrétne čísla, ale myslím si, že aj politika bude musieť e, na tom pracovať a skúmať, akým spôsobom e, sa to bude uplatňovať v jednotlivých um, um, nariadeniach. Um, roz, eh, v rozhodnutiach súdu. Takže ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. Takže pretože napríklad bol prípad, kedy v väzení v, väzení v Madride bol mm, mafiánsky boss, ktorý mal mobilný telefón so sebou a, jedno, a dokonca ešte aj nariadil vraždy, ako aj riadil obchodovanie s drogami z, priamo z väznice. To sme zistili minulého roku. A to, tomuto jednoducho musíme zabrániť. Isté majú množstvo peňazí k dispozícii a môžu e, dávať veľmi silné motivácie svojmu e, okoliu a e, takáto vyšetrovanie v Španielsku minulý rok viedlo k 69 tým osobám, ktoré boli zatknuté. Boli to príslušníci ruskej mafie aj iných mafií a boli e, zatknuté v, za trestné činy súvisiace s obchodovaním s drogami a e, s braňami a boli to, to výsledok spolupráce aj z policajných orgánov v Rakúsku a v Nemecku. Tiež pred pár rokom e, v Taliansku sa podarilo získať eh, mafii množstvo eh, peňazí v priebehu niekoľkých eh, hodín trestnou činnosťou. Takže keď sa my dívame na rôzne nástroje, ktoré sa dajú prijať, Myslím, že tu bol tu polský kolega, ktorý o tomto hovoril, ale že je veľmi ťažké harmonizovať justičný systém, keďže máme 27 členských štátov, čo skoro budeme mať 28 a sú tu rôzne justičné systémy, kde máme rôzne názory na organizovaný zločin a korupciu. Aj občania majú iné vnímanie. talianskí občania na to môžu mať iný názor na, ako, talian, ako ľudia v Holandsku. A pritom Rotterdamský prístav je považovaný za jedných najväč- najväčších centier e, obchodovania s drogami a centrum kokainu na, v Európe napríklad. A tu sme si teda uvedomili, že že vlastne vždy vychádzame z našich vlastných hraníc alebo našich vlastných e, e, skúseností, ktoré máme v rámci našich hraníc. A každá, e, každá krajina má svoj vlastný plán boja proti jednotlivým javom. Ale to sme už povedali. Ale dôležité je si vymieňať údaje a tiež v iste môžeme vychádzať aj z našich skúseností a z našich e, systémov, ktoré máme v našich jednotlivých členských štátoch. To je na druhej strane je tu organizovaný zločin, ktorý nie len, že je stálnejší, silnejším a brutálnejším, ale stal sa aj medzinárodnejším a veľmi dobre sa na seba naviazali jednotlivé eh, zločinecké skupiny v jednotlivých štátoch. Eh, tiež eh, veľmi vysokú mieru majú prenikania do legálnej ekonomiky, preto tiež je dôležité aj informovať o viac verejnosť, čo by nemala byť vo forme, vo forme hrozieb, ale treba uviesť, že aj často um, existujú určité obavy, dokonca až strach, eh, povedať eh, občanom, že aké sú, eh, aké sú hrozby takýchto ehm, takej trestnej činnosti, pretože to môže viesť k ohrozeniu bezpečnosti alebo aj k rôznym finančným stratám a politici často majú strach takéto veci povedať občanom. Takže Takže toto sú problémy, ktoré nemôžeme podceňovať. A dôležité, aby teda politika sa držala skutočne etického kódu. A je dôležité jednoducho, aby sa aj do... To znamená, že musíme veci ehm, tiež Takže je dôležité, aby naozaj sa veci dostali, nie, tie veci, ktoré sú na papieri, aby sa dostali aj do skutočnosti do reality. A naozaj sa stalo v niektorých členských štátoch, že sa dostali e, osoby e, aj do politiky, ktoré mali za sebou trestnú činnosť e, a takýmto spôsobom sa vyhli z odpovednosti. Čiže je dôležité, aby sme aj pre politiku pripravili etické e, kódexy alebo aby sa tie kodexy, ktoré tu existujú, skutočne aj dodržiavali. A Ja si myslím, že takisto aj FBI sa v posledných týždňoch vyjadril, že E, že sú tu e, vyslovene e, európskym hospodárstvu sú doslovne útoky na európske hospodárstvo z hľadiska prania špinavých peňazí a to môže viesť naozaj v veľmi ťažkej situácii aj osobitne v súvislosti s týmito úspornými opatreniami. Aj komisárka už hovorila, že komis- akú úlohu komis- korupcia hrá v Európe a e, odhad 120 miliard eur ročne a to možno, že je len taký slabý odhad a z týchto 120 miliard eur um, aspoň polovica 60 e, miliard je výsledok e, korupcie v Taliansku. Polovica z tohto. Takže to je, vlastne by som povedala, to je príspevok mojej krajiny. No to predsa nie je možné, aby e, Samozrejme, nie je možné to presne um, vyčísliť, um, aký presne je objem um, prania špinavých peniazí, pretože takže presne nevieme tým pádom, aký je napokon dopad um, prania špinavých peniazí na európsku ekonomiku ako celok. My sme mali tento rok už vypočutie, kde uh, bolo povedané, že prakticky nie je ani potrebné vonkoncom sa hnúť z územia Európskej únie a, a, a pritom si vôbec založiť firmu v daňovom raní a všetky peniaze posielať tam a jedno sa nemusí nikam ani pohnúť. A že organizovaný zločin je prítomný v Nemecku, v Holandsku, v Španielsku, Taliansku a v každej ďalšej krajine. Ruská mafia je v Maďarsku a FBI už 5 rokov má svoju vlastnú jednotku Task Force v Budapešti. E, sledujú tam alebo odhalili prítomnosť ruskej mafie, japonskej mafie alebo aj iných. To si overili. Takže je dôležité, aby sa, sme naozaj veľmi e, seriózne sa zamysleli nad tým, aká je potreba rozvinúť alebo pripraviť jeden proste silný centrálny orgán, ktorý by naozaj na európskej úrovni bojoval um, proti tejto forme trestnej činnosti. Um, myslím si, že žiadna krajina proste nie je pred týmto javom uchránená. Takže nie je možné, aby si niektorá krajina povedala, že oni v tejto problémy nemajú. E, jednoducho je to všade a organizovaný zločin a mafie, mafie sú navzájom prepojené a poskytujú si navzájom priestor. Takže toto som chcela upresniť. Potrebujeme pochopiť, neviem čo iné by sme ešte mohli urobiť, ale najmä pochopiť, že musíme byť v kontakte s poslancami národných parlamentov, pretože týmto spôsobom môžeme niečo dosiahnuť. Takisto môžeme preskúmať situáciu v našich vlastných domovských krajinách a zistiť, aké systémy trestných sankcií sa používajú. Teraz prechádzame na tému korupcie a spravodajca dostane slovo na 5 minút. Nech sa páči, máte slovo. Čo sa týka korupcie, už sme poskytli informácie a odôvodnenia, prečo sme sa takto rozhodli a ako definujeme mandát, čo sa týka korupcie, organizovaného zločinu a prania špinavých peňazí. obhajujúc eh, legitímne hospodárstvo, treba povedať, že k tomuto všetkému patrí ochrana verejnosti, ochrana verejných úradníkov, administratívy, rozličných orgánov a inštitúcií, ktoré fungujú v členských štátoch EÚ, kde je situácia spletitá a pozorovať tú byrokratickú záťaž a za ňou skrytú korupciu. To súvisí aj s investíciami napríklad. Trestná činnosť súvisiaca s korupciou je veľmi často otázkou investícií napríklad z iných členských štátov EÚ alebo z tretích krajín mimo EÚ a v situácii, kedy bojujeme s hospodárskou krízou, musíme povedať i to, že každá korupcia podkopáva dôveryhodnosť inštitúcií a ľudí, ktorí boli zvolení do úradov treba zistiť, ako korupcia súvisí s, korup- e, korupcia súvisí s fungovaním administratívy, s rôznymi administratívnymi režimami, s prijímaním legislatívy, či sa náhodou nepríjmajú zákony výmenou za prijatie financií, ako charakterizujeme prijímanie zákonov, akési verejné akty, ktoré fungujú niektorých trestných niektorých členských štátoch EÚ a možno, že treba sa zamerať aj na výber jednotlivých úradníkov, ktorí slúžia na postoch súvisiacich e, s tým, čo bolo už povedané. Treba sa zamerať aj na to, ako sa volia ľudia do úradov. Niekedy však korupcia presahuje hranice členských štátov EÚ, je to nadnárodný jav v tomto prípade by sme mali uplatňovať e, tvrdšie sankcie, ako je tomu na území členských štátov EÚ jednotlivých, pretože tí, čo vedú takúto cezhraničnú trestnú činnosť, by mali nezväčšiu zodpovednosť. Niekedy táto činnosť súvisí s verejným obstarávaním, niekedy sa mafii podobné organizácie korupciou snažia takto dosť k verejným zákazkám. Máme k dispozícii súdne opatrenia, ktoré sú už etablované, ktoré by mali bojovať s korupciou, A takisto existuje korupcia ako jav aj na súkromnej úrovni, keď ľudia sa venujú podvodným činnostiam sú aj konkrétne príklady korupcie na súkromnej úrovni. Európska, úrove, Európska únia Pozrieme sa na boj proti korupcii v Grécku. A na to, aby sme mohli posúdiť situáciu v danej krajine, musíme vedieť, ako sú volení verejní úradníci a vo, volení členovia miestnych zastupiteľstiev. Často sa tu stretávame so subsidiaritou, veľmi často však je korupcia väčší ako národom obmedzený alebo národným územím obmedzený zločin presahuje hranice a preto potrebujeme medzinárodnú spoluprácu aj justičnú, aj policajnú. Ide tu aj o dôveru občanov. Veľmi často občania považujú za ťažké priblížiť sa istým spôsobom k verejnej administratíve. Traja zo štyroch európskych občanov majú obavy, že sú e, úradníci skorumpovaní Európsky parlament verí, že v tejto oblasti je potreba e, rýchlych aktivít. Mali by sme tu využiť náš nový silnejší mandát a zaujať konštruktívny prístup. Mali by sme si premyslieť lepšie, ako bojovať s korupciou. a takisto mať na mysli tieto úlohy, keď budeme koncipovať záverečný text. Predsednička, ďakujem, pán Jakoliny. A teraz má slovo pán Briga Josephs. Dámy a páni, prichádzam z Chorvátska. Som rád, že mám túto príležitosť podporiť niektoré iniciatívy, ktoré, o ktorých sme tu počuli. Ide tu o lepšiu koordináciu a lepšie prepájanie sa na európskej úrovni, či už sa to týka pro, prokurátorov alebo monitorovania. Myslím si, že dopady takýchto činov sú závažné. Pri monitorovaní sa treba venovať aj médiám, aj politickým organizáciám, aby sa bojovalo s korupciou najúčinnejším spôsobom. Metodicky sa dá povedať, alebo z hľadiska metodiky sa dajú využiť skúsenosti takých inštitúcií ako Svetová banka, Medzinárodný menový fond. Po druhé by som chcel zdôrazniť naše skúsenosti, skúsenosti z Chorvátska pri boji proti korupcii. Vďaka tomuto parlamentu sme dostali chválu za naše úsilia a dôvod, prečo sme úspeli, je ten, že sme v mnohých prípadoch spracovali informácie o vysoko postavených politikoch a verejných úradníkov alebo úradníkov vo verejnej správe v Chorvátsku a potom sme mohli vyslať správu, že sa korupcia nevypláca, keď sme zakročili. Mali by sme sa zaoberať aj dĺžkou konaní, a problémami súvisiacimi s veľmi dlhými lehotami konaní. A preto vítam iniciatívu, že by sme mali využiť už preventívne opatrenia efektívnejším spôsobom, že by sme mali zadefinovať lepším spôsobom vlastníctvo alebo konflikt záujmov a podobné pojmy. Opatrenia, ktoré by sa mali týkať týchto konfliktov, by mali byť efektívne. Korupcia je ako malária. Nedokážete jej zabrániť, len tým, že zabijete jedného komára. Musíte naozaj zautočiť na močiar, kde sa komáre liahnu. Ďakujeme. Hovorí predsedajúca. A teraz Rakúsko, pán Franz Pierab. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca... Aj v Rakúsku za ostatné roky bojujeme s korupciou. No a Rakúsky parlament eh, následne vlastne na to prijal jeden z najprísnejších protikorupčných nástrojov, e, zákonov. No a e, skúsenosti nám ukazujú, že by to mohol byť model, e, tak aby sme v budúcnosti efektívnejšie bojovali proti korupcii. Osobitne si, osobne si tiež myslím, že najlepší spôsob boja proti korupcii je transparentnosť. Transparentnosť pre všetkých verejných úlohách a súkromných úlohách, pretože transparentnosť bráni korupcii a Rakúsko bohužiaľ v rámci rebríčka Transparency International kleslo o jedno miesto, ktoré nemôžeme akceptovať a preto sa pýtam, či toto nariadenie o šedej zóne, tak ako platí v Rakúsku, by sa dalo zaviesť aj v celej Európe. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem pekne za tento príspevok. A teraz mene Portugalska sa o slovo hlási pán Lobo. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, rád by som pozdravil všetky kolegyne a kolegov, ktorí dnes popoludní prišli. Požiadal som o slovo, pretože by som vám rád poskytol názory portugalského parlamentu na opatrenia, ktoré sa tu príjmajú. Hovorili ste o trestných zákonníkoch, hovorili ste o korupcii. Predrečníci spomínali bankové účty a to, či by súdne orgány mali mať k ním prístup. Spomenuli ste celú sériu opatrení. Rád by som sa k ním vrátil, ale zároveň by som chcel sa vyjadriť jednej konkrétnej veci. Chcel by som povedať, že implikácia rozličných aktivít, o ktorých hovoríte, je naozaj obrovská. V správe komisie som si prečítal, že teraz je potreba prerušiť pakt mlčania, ktorý panuje v ríši korupcie. Lenže vtedy treba chrániť tých, ktorí sa opovážia prvý prehovoriť, pretože čelia nebezpečenstvu. V členských štátoch sa takáto situácia deje, ale čo robiť s ľuďmi, ktorí jednoducho vedia o nekalých záležitostiach, majú informácie, ale nekonajú, neozvú sa. Možno by sme mali vytvoriť systém istých e, trestov pre tých, ktorí odmietajú prehovoriť, informovať neposkytujú správne informácie občanom. Teraz za Polský senát sa vyjadrí pán Lovčizi, pán, pán Rulevsky. Prepačte, to už je posledný raz, čo vstupujem do tejto rozpravy. Chcel by som pochváliť pána Jakoliniho za to, že uviedol tieto veľmi zložité problémy, záležitosť korupcie, je neuchopiteľná. Ťažko ju istým spôsobom odmerať, odvážiť, ťažko ju uchopiť istým spôsobom. Je to proces, ktorý treba aplikovať istý čas, kým sa dostavia výsledky. Ďakujem, že ste začali hovoriť o korupcii nie len o korupcii medzi súkromnými aktérmi a verejnými orgánmi, napríklad keď ide o prístup k, k istým financiám, ale treba pamätať i na korupciu v súkromnej sfére. Hovorím tu o investíciách v Poľsku. Európska komisia spomenula túto záležitosť pred nejakým časom. V Poľsku sa korupcia vykorenila. A mám otázku. Páni predsedajúca, pozvali ste nás na koktejl. Mohol by som potvrdiť, Musím, musím v Poľsku oznámiť, že som na takomto koktejle bol. Takéto prísne zákony my v Poľsku máme voči politikom a tomu, čo robia. Napriek tomu keď sa zúčastním na tomto koktejli, samozrejme potom doma to aj verejne priznám, ako postkomunistická krajina Poľsko dokázalo sa zbaviť komunizmu, ale ešte stále sa mm, pasujeme s istým postkomunistickým dedictvom. Máme sloveso, ktoré po poľsky znamená E, pomastiť ručku alebo podplatiť slangovo. V komunistickom systéme ľudia museli týmto spôsobom využívať isté známosti, či chceli už umiestniť dieťa v jasliach alebo v škôlke, alebo chceli získať isté pracovné miesto, alebo sa zúčastniť na verejnom obstarávaní. Všetko bolo treba istým spôsobom pomastiť, slangovo povedané, podplatiť niekoho, aby toto bolo možné. A preto k, k takejto drobnej korupcii existuje veľká tolerancia. Ľudia jednoducho to berú za bernú mincu, jednoducho ako fakt. Uvediem vám príklad. Ak sa zamestnávateľ rozhodne zamestnať niekoho, ktorý je postihnutý a za to dostane zamestnávateľ istý príspevok, aby zamestnal takéhoto handicapovaného zamestnanca. To je ešte pozostatok e, komunistických zákonov. Ľudia jednoducho príjmu, že zamestnávateľ tieto peniaze vezme, tvrdí, že zamestná postihnutého a nikto proti tomu ďalej nič nenamietá. A pani komisárka Malstrom spomenula výskum správnej metodiky, aby sa vôbec diagnostikovalo a definovalo, čo to korupcia je. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Predsednička, ďakujem. Pán Jakolino má teraz slovo. Chceli by ste odpovedať na niektoré z týchto tém, ktoré tu poslanci vzniesli? Pán Jakolino. Čo sa týka prvej poznámky môj chorvátsky kolega poukázal na dĺžku konaní. Hovoril, že súdne procesy trvajú dlho, ale, ale aj administratívne konania trvajú dlho. Myslím, že sa dá len súhlasiť s tým, že musíme zareagovať a občanom výzvu strety. Ak už sa dostane vec pred súd, mali by sme zaviesť do hry prísne pravidlá. Dnes do poludnia sme hovorili o verdiktoch, ktoré majú zaručiť že bude dostatočný časový priestor na príslušné konanie. Bude dosť času naň. Takéto niečo môže ovplyvniť vzťahy medzi administratívou, verejnou správou, Môže to byť istý prostriedok spolupráce medzi občanmi a verejnou správou. Nepoznám rakúsku legislatívu a ten špecifický systém súdov, ktoré sa venujú len korupcii. Je dobré, že takéto prostriedky proti korupcii existujú a mohlo by sa to stať istým modelom, istým referenčným bodom pre opatrenia, ktoré by sa, ktoré by sa potom mohli zaviesť aj na celoeurópskej úrovni. Treba pamätať na to, že v zmluvách sa hovorí, konkrétne v článku 86, že by mal existovať úrad, ktorý sa bude zaoberať závažnou organizovanou trestnou činnosťou. Pani Alvano sa dotkla konkrétnej veci súvisiacej s Polskom. Náš polský kolega na to zareagoval a potom e, tu položil aj otázku pani Alvano, ale aj pani Malstrom sa dotkla tejto témy. Ide tu o mobilné telefóny, ktorých používanie je veľmi reštriktívne pre poslankyne a poslancov parlamentu. Dokonca niekedy sa platí za návštevu parlamentu 100 alebo 150 eur. Teraz zase máme koktejl. Musí byť ten dar, ktorý dostávajú poslanci pod istou eh, hranicou Inak, ak je dar pridrahy, tak nasledujú sankcie pre týchto politikov, pretože sa predpokladá, že môže byť v hre komisia, e, prepačte, korupcia. A je to veľmi dobre, takto to treba robiť, nič iné sa nedá akceptovať. Allora, dunque, ris- <laughs> ehm, comincio dal... No, dobre. Jeden z kolegov sa ma opýtal, či slova pani Malmström o boji proti korupcii, či je to založené na štúdiách a aj z tých hodnotiacich kritériách, no ja môžem k tomu povedať, že komisárka Malmstromová ten balíček minulý roka predložila na tému korupcia a ten bol veľmi ambiciózny. treba povedať. Ak komisia predkladá svoje návrhy, tak je jasné, že parlament k tomu zaujme stanovisko a ide to ďalej do médií a tak ďalej a tak ďalej No a treba tam musí byť tak mediátorský medzi komisiou, parlamentom a tak ďalej. Takže návrh komisárky sa nás dal veľmi ambiciozný. Avšak komisárka zdôraznila, že, že do leta predloží správu o boji proti korupcii. Komisárka Malmstromová túto správu predloží aby mohlo prebehnúť prvé hodnotenie, aby sa zhodnotilo, aké, aký stav veci minulý rok na pléne sa obrali protikorupčným balíčkom. Takže je tu už taká prvá inventúra z tejto správy. No a táto správa by mala byť predložená do leta. Portugalský kolega hovoril o povinnosti mlčať, no, ktorá existuje v kriminálnych organizáciách. Môžete zodpovedať tú otázku? Ja som tomu celkom neporozumela. Ďakujem, predsednička. Ja sa budem snažiť povedať to jasnejšie. Eh, ja mám problém, že toto je základ Európskej únie, ktorý sa týmto narúša. No a to na základe e, tej trestnej činnosti, o ktorej tu hovoríme. No a správa komisie, ktorú som si prečítal, sa snaží nie len chrániť nejakých udavačov, e, pomocou ktorých sa dajú získať informácie, ale No a z hľadiska závažnosti situácie som sa pýtal, ako Európsku úniu a vnútorný trh chrániť, ako sa to dá dať do súladu s nevyhnutnosťou a potrebou, aby žaloby boli povinné, alebo aby informácie v tejto súvislosti boli povinné, čiže ak niekto niečo vie, musí to oznámiť. No samozrejme treba aj dodržiavať pravidlá, ako dôstojnosť človeka. Takže to sú dva dôležité elementy. Ako by sa dali nejak spojiť, je to ťažké a súčasne je veľká výzva. Ďakujem pekne. No dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že treba tu rozlišovať medzi rôznymi kategóriami, ktoré sme chceli do správy zaradiť v rámci našich prác. Táto, toto presne nebolo potrebné, keď sme skonštatovali, že nejaká terminológia v každej krajine sa chápe inak. V každej krajine, kde sa objavujú takéto prípady. Takže treba rozlišovať medzi kolaborantmi, udavačmi a informantmi. To je minimálne moja skúsenosť. skúsenosť. Spolupracovník alebo kolaborátor je niekto, kto informuje o trestných činoch, ktorý bol spolu páchateľom, ale e, olutoval to ide na policiu a ponúkne jej spoluprácu. Samozrejme aj ten je, sa podrobí trestnej spravodlivosti. Už my sme chceli ešte dať politický signál svetkovia ktorých môže o spravodlivosť, to je niečo iné ako nejakí bývalí zločinci, ktorí spolupracujú so spravodlivosťou. Nože, pri svetkov myslíme na realitu, ktorí napríklad vedia o pokusoch, pokusoch výpalníctva, keď, keď trestného činu príde niekam, že ty máš nejaký obchod a aby si ďalej mohol existovať, musíš nám zaplatiť výpalné. No a žiadajú od nich nejaké sumy a čiastky. Páchatelia sa vyhrážajú, že ak nezaplatíš, tak zničíme tvoj obchod alebo zabijeme tvoju rodinu. Niekto, kto o tom vie, avšak niekto, to nie je súčasťou trestného systému, môže spontánne rozhodnúť, upovedomiť políciu o týchto pokusoch o výpalníctvo. A polícia vo vyšetrovaní zistí, či v prípade, v tomto prípade môže byť tento človek ako e, korunný svedok. Či môže byť poskytnutá ochrana svedkov. Vy ste povedali, že je, je tu skutočnosť močania. Vy ste sa pýtali, ako sa to dá prísť, priviesť ďalej. No a až kým napríklad nezistilo, no a prejavilo sa, ako vyzerá skutočnosť. No, skutočnosti sú rôzne. skutočnosť, ktorú, ktoré ohrozujú hospodárstvo krajiny, ktorý ohrozujú hospodársky systém, kde to nemá možnosť že sa nejaký rozvoj na trhu. Môže sa stať, že sa na neho z rôznych strán. Ja poznám túto skutočnosť od nás. To výpalné, to je skutočnosť, ktorá v našej krajine veľmi rozšírená. Mafia to pravidelne využíva. Zistujeme, v akom rozsahu máme kontrolu nad krajinou. No a to ukazuje, že mafiáni sú aktívni v nejakom prostredí, no a že to výpalné treba platiť. pretože inak vyhorí ich obchod alebo niečo iné, alebo zničia zámky. To je všetko skutočnosť, ktorá je u nás rozšírená. No a ľudia, ktorí vypovedali zo strachu, no povedali, že povedali, že nie sú obeťami výpelníctva, no a nie sú len obete, ale stávajú sa z nej aj komplici. Môže byť obžalovaný. Toto je v našej krajine rozšírené. Vďaka čoraz viac ľudí, ktorí sa nepodriadia, ktorí neplatia výpalné. Prednedávnom známy majiteľ reštaurácií na Sicílii, ktorý každý týždeň vystupuje aj v programe talianskej televízie. Takže Reštaurácia je známa. A mafiáni k nemu prišli a povedali, že musí platiť výpalné. A to tiež dva razy. Na Vianoce a na Veľkú noc. On išiel hneď k policii. Mafiánov zatkli. A čo sa stalo? potom, čo on podal žalobu a dal týchto páchateľov, tak eh, ďalší členovia gengu sa vybrali a ohrozovali, vyhražali sa matke majiteľky, majiteľa reštaurácií. Takže teraz ju 24 hodín denne strážia. No, to je v skutočnosti v našej krajine. No a ak sa niekto rozhodne, že pôjde na policiu a keď dostane ochranu, to môže pomôcť ostatným chodníkom, ktorí sú pod takýmto veľkým tlakom. My máme zoznam korunných svetkov ministerstiev spravodlivosti, ktorí menia svoju identitu, men, zmení sa im meno, priezvisko. Musia sa presťahovať. Čiže je dlhý zoznam je dlhý zoznam korunných svetkov. A my sme radi, že ďačným podnikateľom pretože nie je, a, a iste nie je, uh, iste nepríjemné, že 24 hodinom pod dozorom. Keď sa vyšlo takéto jasné signály, tak to pomôže. Nie sú to politické signály, ale jasné signály. No dobre. Slovo teraz dostane slovo kolega Jakolino, aby nás uviedol do poslednej témy téma pranie špinavých peňazí, takže na 5 minút má, má Jakolína ďalšia téma, ďalej po mňa nasleduje ďalšia diskusia. Prosím, použite zelený papier. Ďakujem vám za vašu účasť, za vašu prítomnosť, za to, že ste prijali naše pozvanie z toho sa všetci poučíme. No a predsedníctvo on dostane kolega Bill Newton Dunn. Bene, siamo alla, <clears throat> alla terza grande questione, che è quella legata al, al riciclaggio. Ďakujem pekne, teraz prejdeme k tretej dôležitej téme, pranie špinavých peňazí. no, úvod sme povedali, že 100 tisíc miliard dolárov je hodnota e, nejakých e, nelegálnych peňazí. No a to ukazuje, že tento kriminálny systém treba zohľadňovať. V našej správe sme objasnili aj dôvody, ktoré spôsobujú pranie špinavých peňazí a aké možné nástroje existujú bez pochyby. Treby, treba zlepšiť spoluprácu s bankami, s asociáciami a miami. A je jasné, že dôležité je aj to, aby sme mali nejaké bankové riadenie, ktoré dokáže všetko dobre kontrolovať. Európska únia už má isté nástroje. No a teraz sa sme na ceste k bankovej únii. To by malo um- umožniť um, čoraz prísnejšie kontroly. No a intenzívne pracujeme v Európe na zlepšení bankového systému. Ďalej treba tvoriť bankové toky, odhalovať. Treba povinne hlásiť podozrivé transakcie. No a to opäť závisí od plne objektívnych kritérií aj príjemcu transakcie treba e, vyhľadať, aby sa dala urobiť jasná kontrola. Regionové bankové produkty, finančné produkty treba, aby opravené na opravené ich fungovanie. Je dôležité toho, kto zadáva isté transakcie, pretože tu je dôležité, často ide o, kradnutie identity, odsudzenie identity. Súkromné, ako aj verejná stránka musí postupovať proti tomuto javu. Jeho tiež cezhraničný charakter. Komory a zväzy sú dôležité. Aj tu treba postupovať európsky, aj tu potrebujeme dohody pre spoluprácu s tretimi krajinami, hlavne s tými krajinami, ktoré označujeme ako daňové raje. Hovorili sme o 60 na úvod. A to je potrebná odvaha. My intenzívne pracujeme na tom a máme názor, že dobrá spolupráca so súkromným sektorom môže viesť aj k tomu, že sa odhalia daňoví podvodníci, sme povedali 20 za špinavých peňazí sú nezdanené peniaze, no a, alebo to sú to daňové podvody. No treba nájsť nejaké solidárne daňové e, nariadenia v niektorých krajinách a sú občania veľmi zaťažení daňami aj podniky. Už náš cieľ je nasledovný. Chceme to prepojenie medzi branie špinavých peňazí, obchodovaním s drogami, nelegálnymi stávkami, obchodovaním s starožitnosťami, orgánmi, ľudskými orgánmi a všetkými ďalšími aktivitami, ktoré súvisia s obchodovaním s ľudskými bytostiami, tie musíme zrušiť, tie siete treba rozbiť Často to vždy ide naspäť, alebo zdroj to má pranie špinavých, špinavých peňazí. Treba konať preventívne, informačne niektorí to na začiatku povedali. No a to ešte raz opakujem. Sme presvedčení o tom, že skutková podstata trestného činu prania špinavých peňazí a nepriamého prania špinavých peňazí treba, musí byť uznané vo všetkých členských štátoch. Sme presvedčení o tom, že aj toto by mala byť, mal, mal byť vec, ktorá mala byť kompetencii Európskeho prokurátora. No a dúfame, že čoskoro sa to podarí zrealizovať. No a na záver chcem pozorne na úlohu obchodných komôr a profesionálnych, profesných združení. To sú všetko dôležité kategórie, aby sa odhalovali podozrivé transakcie, ktoré často majú cezhraničný charakter. Takže to je podľa môjho názoru najdôležitejšia premisa dokumentu stále práca prebiehajúca. Dnes ráno sme prijali správu a aj vďaka vašim príspevkom sa táto správa dala ešte zlepšiť. No a to je na teraz všetko, pani predsednička. Alebo pán predseda, ďakujem pekne. Salvatore, to zmena jazyka, ale to je dobrý príklad európskej spolupráce. Ja som z Británie, ale to možno, že ste rozoznali podľa, podľa jazyku. Máme tu na, zoznaku, na zozname dvoch rečníkov. Máme tu jedného rečníka z Francúzska a potom ešte z Litovského parlamentu pán e, Keďže máme dostatok času a sme, e, sme trošku si ešte máme zvyšný čas, tak myslím si, že každý z vás, ktorý tu si vypočul, má nejaký názor, tak sa môže prihlásiť do diskusie vypočujeme si akýkoľvek názor. Takže pán senátor Pierre, momentálne máte slovo, kde ste. Tak nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám dve veľmi jednoduché otázky. Výsledky prania špinavých peniazí sú vo všeobecnosti známe. A neuvažovali ste o tom, že prvý možná, prvá možnosť boja E, proti praniu špinových peňazí, také, také ozajstné by bolo zavedenie e, výmeny informácií, zabezpečenie výmeny informácií, pretože e, treba práve nejakým spôsobom podporovať, poskytovať informácie bez, no, bez eh, toho, aby bola potreba eh, žiadať o takéto informácie, pretože pri eh, plení špinavých peňazí sú určité prekážky, ktoré existujú v členských štátoch. A tu konkrétne mám na mysli bankové tajomstvo a to je určite jedna z veľkých prekážok. Teraz pán Algiska, prepačte, keď som zle vyslovil vaše meno. Volám sa Algieska Žieta, hovorí pán poslanec. E, Zodpovedné orgány Európskej únie majú dôležitú úlohu a majú zabezpečiť koordináciu a poskytnúť pomoc pre justičné orgány členských štátov. Ja by som chcel položiť niekoľko otázok. Jednou z jedným z najdôležitejších partnerov v rámci ochrany osobných záujmov Európskej únie je orgán OLAF. A otázka reformy tohto orgánu už bola síce vyriešená, avšak v parlamente ešte stále prebieha diskusia o mm, úprave právneho základu k existencii tohto orgánu a e, odklad týchto právnych otázok e, môže tiež viesť k odkladu určitých povinností tohto orgánu. Takže chcel by som sa spýtať, ako oceňujete vy, ako váš výbor, túto iniciatívu. Ďakujem za predseda. Chce, to boli dvaja oficiálni e, rečníci zo zoznamu rečníkov, ale keby niekto z vás chcelo čokoľvek povedať, nech sa páči, máte možnosť. E, ja potom a Salvatore budeme reagovať. Nikoho nevidím, že by sa hlásil. Salvatore, chceš na toto reagovať? Ah, oh, excuse me, right, you have the floor. No prepáčte, madam, nevidel, nevidel som vás, povedz, predstavte sa nám. Ja som um, Padriana Kus, uh, z gréckého parlamentu. Ja by som chcela e, začať e, takým, takým pozorovaním. Hlboký dojem na mňa urobil e, predsedajúca aj členovia výboru. Je jasné, že fungujete veľmi, na báze veľmi vysokého záujmu a dokonca až vášne, čo je veľmi dôležité, ale E, ja by som chcela prejsť na e, taký, k takému sociálnemu rozmeru tohto problému. Problém nemo, nemôže byť vnímaný len čisto ako ekonomický, e, lebo iste sú tu jedna stránka je ekonomická, to je ale iba jedna stránka. Tieto veci so sebou nesú aj sociálne dopady, má to vplyv na sociálnu udržnosť, súdržnosť. E, a tiež e, to podkopáva tie základné hodnoty, na ktorých stojí európska civilizácia, ako je rovnosť, e, nediskriminovanie a vôbec ohrozuje aj demokraciu ako celok, pretože v mysliach občanov klesá dôvera v inštitúcie a v orgány trenčiny trestnom konaní a potom sa členské štáty ťažko môžu presadiť a preto je potrebný aj koordinovaný prístup, aby sme mali správnu stratégiu bojovať proti korupcii. Napríklad v mojej krajine, v Grécku, je veľký, je veľký orgán, alebo je veľmi silná politická vôľa a v posledných rokoch sme boli svedkami e, vzniku skutočnej stratégie, kde bol e, koordinátor tejto stratégie, ktorý bol priamo, sa priamo zodpovedal ministrovi ale proste mne ide o to, že nestačí mať len efektívnu politiku, keď nezačnete tým, že budete budovať aj silnú, silnú politickú vôľu. Jednoducho inštitúcie musia fungovať eh, správne a nesmú byť žiadne medzery. A ak máte veľmi vysokú vysokú mieru nedôvery organizáciám a inštitúciám, teda úradom a inštitúciám, tak to oslabí celý systém. Takže Takže je potrebné jednoducho mať zodpovedných, zodpovedné orgány, ktoré majú svoju, e, svoju, e, svoju silu či svoju dôveru, ktorú alebo občania to ich vnímajú ako dostatočne dôverné. A Práve z toho, že e, sa to stráca, tak to využívajú práve zločinci. A my musíme v Európe sa zamerať na spoločné postupy a spoločné osvedčené postupy, pretože všetci bojujeme s týmto javom prania špinových peňazí a keby to neexistovalo, tak by by to zase znamenalo, že by boli e, možno aj iné e, zločinecké činnosti by neexistovali. E, predseda, ešte niekto iný by sa chcel vyjadriť, keď, kým než dám slovo spravodajcovi? Nie, nevidím. Dobre, tak ak by ste vás niečo napadlo, nech sa páči, dám ti slovo, Salvatore. Grazie, Bill, grazie Presidente. Le... Le risposte rispetto al collega... Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za Hm, pripomienku. To, čo povedal francúzsky kolega, to bolo správne, že sa odvolali na tieto jednotlivé orgány v členských štátoch, pretože je tu potrebná e, spolupráca. A hovorili sme teda aj o tejto povinnosti zdieľať informácie ešte predtým, než je správa o e, podozrivej transakcii a aby tieto informácie mohli byť poskytnuté kompetentným orgánom. takže by sa mohli za, zablokovať e, prost, jednoducho prostriedky a aktíva, to by mohli byť aj bankové transakcie a všetko musí byť veľmi rýchlo a dobre načasované. To si vyžaduje naozaj veľmi dobrú koordináciu a spoluprácu. Ehm, nedávno sme boli svedkami toho, keď sa stretlo G20 a e, vyjadrili, že 20 najpriemyselnejšie najvyspelých e, krajín, tie, čo sú najviac rozvinuté, tie sa dohodli že zrušia bankové tajomstvo. Ja som bol vo, v Washingtone, stretol som sa s ministerom financií a podobne a je veľmi vysoká miera zhody, že sa musí zrušiť bankové tajomstvo a v našej správe my aj vyslovene žiadame, aby komisia konala v tomto zmysle. To, bolo, to bola veľmi jasná a silná požiadavka. Teraz, keď prejdem ďalej, to bolo tiež, eh, bol tu spoločný politický cieľ či túžba eh, poskytovať si informácie v rámci boja proti trestnej činnosti a len tieto takéto výmeny informácií budú môcť eh, byť napomocné. Ďalej otázku, na otázku litovského kolegu Olaftu. samozrejme je k dispozícii chráni, európske, chráni finančné zájmy Európskej únie Samozrejme, že eh, OLAF dosiahol dobré výsledky pri rôznych šetreniach v členských štátoch. A určite je tu aj veľmi dôležitá funkcia Európskeho verejného prokurátora v tejto oblasti. pretože OLAF je v podstate len administratívny orgán a je určite dôležité zabezpečiť lepšiu spoluprácu s Eurojustom. tu naozaj to, čo povedala vedecká kolegyňa, naozaj, že nejde iba o čisto ekonomickú otázku, e, na to, čo poukázala na ten sociálny rozmer a že to má dopad a že to má naozaj ten zhubný efekt e, na spoločnosť, na sociálnu súdržnosť a môže ešte zhoršiť existujúce ťažkosti, kde zločinci vlastne vy, vy, vyberajú z legálnej ekonomiky veľké prostriedky. Takže Myslím si, že je dôležité ukázať, že teda politika e, môže byť aj skutočne e, reálnou a Určite je dobré, keď dokáže, by sme dokázali harmonizovať jednotlivé texty jednotlivých ustanovení medzi jednotlivými členskými štátmi, ale to si vyžaduje tiež e, praktické kroky. určite sú prepojenia medzi zdaňovaním e, medzi daňovým systémom a praním špinavých peňazí sú rôzne um, systémy bankového dohľadu v jednotlivých členských štátoch, daňových kontrol. A ja si myslím, že to musí byť dialog medzi jednotlivými orgánmi, ktoré sú zodpovedné tak za šetrenie, ako aj za dozor. Uh, a v každom prípade je tu potrebná ehm, kontrola a táto medzinárodná diskusia, ktorá vedie ehm, práve k tomuto cieľu. Tak aby sme mohli monitorovať čo najviac, alebo skoro všetko to, čo by mohlo prispieť eh, pranie špinavých peňazí o no, takých eh, rozmeroch, o akých tu hovoríme, že 1 trilión ehm, amerických dolárov ročne, aký je odhad svetového prania špinavých peňazí, to naozaj napríklad, teraz keď vezmeme do úvahy, aká je tu kríza a keby tieto peniaze sa vrátili späť do ekonomiky, do eh, hospodárstva, to by mm, naštartovalo množstvo vecí. Ďakujem, takže to, ďakujem pekne predseda. Ďakujem ešte niekoľko pripomienok. Čo sa týka pána senátora Piera z Francúzska, ak som si dobre poznamenal, hovoril, že mali, mala by tu existovať vý, výmena informácií medzi členskými štátmi a aj cezhranične. My absolútne súhlasíme. Minulý týždeň tu bola Táňa Fajon ktorá teraz už odišla, ale poznáme, pamätáme si eh, Giulianiho, eh, ktorý bol starostom v New Yorku, keď prišiel s teóriou nulovej tolerancie z zločinnosti v New Yorku, ktorá bola veľmi úspešná, táto jeho politika. A jemu sa to podarilo dosiahnuť, že rôzne jednotlivé oddelenia policajných zložiek fungovali v New Yorku um, podľa jednotlivých štvrtí a nikto nevedel, čo sa presne deje ako celkovo. A on prišiel a zjednotil policiu, aby každý dostal väčší obraz a starosta mohol povedať, tu je nejaká zóna intenzívnejšieho trestnej činnosti a vlastne e, jednoducho len e, prepojil tie databázy a by si mohol robiť väčší obraz. Nečasto riešenie je veľmi blízko. Ešte nedávno, ďalšia vec, čo sme videli vo Washingtone, napríklad Američania, ktorí počas útoku 11. septembra zistili, že medzi samými ich organizáciami CIA, FBI neboli dostatok, e, nebol dostatok dôvery tiež medzi sebou ako si bojovali a teraz vytvorili tak fúzne centrá, a zistilo, že existuje 18,5 tisíc v Amerike, Amerike 18,5 tisíc rôznych e, e, orgánov činných v trestnom konaní, respektíve orgánov donúcujúcich právo od FBI až po malého šerifa v malej obce. Čiže v každom e, meste vlastne je jeden, jedna kancelária, ktorá akoby spája e, všetkých tieto orgány dokopy. Takže presne ako to, čo ste vypovedali, pán senátor, že toto by sme mali robiť. Vy ste francúz, ja som angličan a naša odpoveď na všetko bola, že sme tisíce rokov e, voči všetkým, so všetkým bojovali, ale e, Mm, keď poviem, určite si viete predstaviť, e, keď ja poviem kolegom vo Fran- z Neme- v, Nem- v Británii, že musíme poskytovať informácie francúzom, oni povedia, no francúzom čo si, ako vidíte, že v Británii teraz e, e rastie úspešnosť e, strany UKIP. Takže my si myslím, že práve my musíme spolupracovať. To je naša práca ako parlamentárov, pretože eh, vieme, že sú, je tu vysoká miera takého primitívneho prístupu, že no, nie, nie, nie, my im nič neposkytneme, lebo my nemôžeme veriť a podobne. Ja si myslím, že Salvatore aj ostatní kolegovia by s týmto určite súhlasili. Pánovi Kalšietovi z, z Litvy iste, čo sa týka Olafu, Mali sme napríklad e, svetka z OLAFu, keď sme mali vypočutie v našom výbore a nám bolo povedané, že 90 správ OLAFu sú posielané členským štátom, pretože tam sa musí e, e, trestne stíhať osoba alebo musí byť trestné konanie, lebo neexistuje európsky prokurátor alebo nejaké európske väzenie. A EULAF pošle materiál do členského štátu, zistí nejaký trestný čin a nič sa nestane, pretože členské štáty nie sú ochotné konať na databáze takýchto informácií. Takže s OLAFom naozaj problém je, musíme ho viac podporovať a je tiež otázka toho, aby aj národné vlády konečne sa pohli. Takže ja si myslím, že um, Organizovaný zločin um, ničí pracovné miesta, vytvára eh, chudobu, ničí spoločnosť. Um, nevieme, prečo padol starý Rím, ale možno, že práve preto, že jednoducho počet zlých ľudí prevážil počet dobrých ľudí a jednoducho to celé padlo. Takže Určite, keď budeme mať chcieť e, politickú volu, to znamená, že 27 členských štátov a Česko 28 bude musieť spolupracovať. To je všetko, čo som chcel povedať. Náš e, generálny tajomník e, mi hovorí, že tuto pred našou rokovacou miestnosťou je pripravený koktejl, takže Ja by som vás, vám, mene europoslancov, chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste dnes prišli a že ste sa s nami podelili o svoje názory. a budeme, teším sa, že sme mohli použiť alebo využiť našu spoluprácu a naše priateľstvo, aby sme mohli presadiť tie, tie veci v Európe, ktoré, o ktoré nám ide, Salvatore. Ja by som chcel ešte povedať, že v najbližších dňoch že v najbližších dňoch bude prijatá správa, kto, o ktorej sa hovorilo dnes ráno. Takže ktokoľvek z vás, ktorý by, chcel, ktoré, ktorý by ste chceli prispieť k tejto správe, tak by to bolo veľmi vítané. Obohatilo by to našu prácu. prácu. Na koktail ste všetci pozvaní.